Kolegyne, kolegovia, začneme. Dobrý deň, pán spravodajca. This is Lisbon Day. Congratulations. Colleagues, shall we all sit down? Kolegovia, prosím, posadajme si buď ukončíte svoje rozhovory, alebo ich môžete pokračovať mimo rokovacej sály. Um, the, uh, the this... Predtým, než sa začneme venovať programu tohto popoludňa, rada by som zopakovala na čom sme sa dnes e, dobre dohodli, totiž, že keď zajtra chceme viesť e, zmysluplné e, rozhovory o vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, o PNR, potrebujeme stanovisko právneho servisu o právnej situácii. Viem, že to žiadame na poslednú chvíľu, ale som si istá, že právny servis vie, aká je situácia a určite nám poskytnú minimálne v angličtine v priebehu dnešného večera nejaký dokument, tak aby sme sa dokázali pripraviť na zajtra. Takže je tu niekto z právneho servisu? Dobre, myslíte, že nám poskytnete takýto dokument? No už teraz sa môžem len uh, sprostredkovať vaše oznámenie, pretože som tu, že tu zastupujem môjho kolegu, ale myslím, že sa nám to podarí. Už dobre hovorí predsednička, ďakujem pekne. No a prechádzame k bodu 6 a 7 nášho programu. Takže áno, body číslo 6 a 7 o dlhodobých vízach a zápisoch v Schengenskom informačnom systéme a o pohybe osôb s dlhodobými vízami. No a pán Coelho, ktorý je spravodajcom, nám odprezentuje svoj návrh. Prvá výmena názorov sa uskutočnila 15. októbra. No a pán Coelho spolupracoval s tieňovými spravodajcami. No a podľa mojich informácií tiež viem, že vstup Lisabonu do platnosti znamená, že plný balíček teraz, alebo úplný balíček spadá do spolurozhodovania. Nech sa páči, pán Kovalia, teraz. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uma primeira troca de impressões e, portanto, não vou regressar ao que já está discutido. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo už bolo povedané, len tie najdôležitejšie body. E, súčasná situácia je taká, že 5. apríla budúceho roku vstúpi do platnosti pohraničný kódex a víza kategórie D tým budú zrušené. Bol tam jeden problém, e, pretože tam bol problém pre držiteľov dlhodobých víz v rámci šengenského priestoru. Keďže teraz prvýkrát eh, hovoríme na túto tému, členské štáty eh, teraz v prípade povolení na pobyt majú udelovať, k tomu ich však nemôžeme donútiť. No a aby sa táto situácia objasnila, zmenila. Máme možnosť navrhnúť plán B a preto e, vítame riešenie, ktoré navrhuje komisia. Totiž, že situáciu budeme riešiť tak, že držiteľia dlhodobých víz budú mať možnosť v rámci šengenského priestoru slobodne sa pohybovať a cestovať. Príklad, ktorý som uviedol v prvej rozprave, bolo, bol príklad osoby, ktorá má povolenie a dlhodobé víza v Belgicku, avšak s týmito vízami nemá možnosť vycestovať do Holandska a tam napríklad v knižnici vykonávať vedeckú činnosť pre um, svoju prácu, alebo že nemôže vycestovať do Španielska. Takže to znamená, že táto osoba je zablokovaná v tej krajine, pre, ktoré, pre ktorú má vízum a nemá možnosť slobodne a voľne sa pohybovať. Nuž, my eh, teraz sme zaviedli určité zmeny, alebo navrhujeme určité zmeny, zmeny ktoré vyplývajú z návrhu správy a totiž otázka bezpečnosti. Tí, ktorí si myslia, že držiteľia dlhodobých víz majú, môžu predstavovať nejaké nebezpečenstvo, pre nich navrhujeme určité preverenie ešte pred udelením víz Môže nám to teda pomôcť vyriešiť tento súčasný problém a ten problém je pre štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí majú legálne víza, prichádzajú do EÚ, ale nemôžu cestovať v rámci EÚ, pretože ich eh, meno figuruje v systéme SIS. Je to teda absurdné. Na jednej strane má vízum a môže vstúpiť do šengenskej zóny a na druhej strane je upozornenie v systéme SIS a preto vstúpiť nemôže. No a našim pozmeňujúcim návrhom jasne vysvetlujeme, že predbežným kritérium na udelenia víza je, že treba skonzultovať najprv systém SIS a ako už pani predsedajúca správne upozornila, vstúpenie do platnosti Lisabonskej zmluvy niektoré veci pozmení. Všetko naznačuje, že tieto dve oblasti e, sa budú riešiť spolurozhodovacím postupom ale tiež všetko naznačuje, že v prípade dlhodobých víz budeme mať dva rozdielne právne základy, to znamená rovnaký postup, ale dva právne základy. Preto som ja aj vypracoval dve správy. Ešte nepoznáme oznámenie Európskej komisie a tam vlastne vysvetli, čo chce robiť s týmito iniciatívami a ja vyzývam Európsku komisiu, aby prišla s týmto oznámením čo najskôr, aby sme mohli pristúpiť k novému právnemu rámcu. Nech už je to akokoľvek, musíme rešpektovať ten termín 8 týždňov, pokiaľ ide o vypočutie národných parlamentov a preto e, navrhujem, aby sme rešpektovali tento harmonogram termín 8 týždňov a pozmenujúce návrhy e, predložiť 10 dní na neskôr pred ukončením týchto 8 týždňov. E, upozorňujem, že tento systém musí vstúpiť do platnosti v roku 2010, lebo inak spochybníme slobodu pohybu mnohých občanov tretich krajín, ktorí sú v šengenskom priestore a majú dlhodobé víza. A na záver, pani predsedajúca, e, informoval som sa o stanovisku E, výboru Júri. Je to veľmi dobré stanovisko a vo väčšine pozmenujúcich návrhov myslím, e, že môžeme poradiť alebo vyzvať výbor LIBE, aby nasledovali pozmenujúce návrhy výboru Júri okrem čísla 1 pretože tam sa žiadajú, žiada zadelenie alebo použitie biometrických údajov dlhodobých dlhodobých víz, ale tam je viacero problémov, jednak technicky, a síce dlhodobé víza, vlastne technicky to je taká nálepka, ktorá sa naliepa do pasu a z technického hľadiska na túto nálepku nie je možné umiestniť biometrické údaje. A k podstate vlastne my nemáme ani kompetenciu, aby sme o tom mohli rozhodovať. Spadá to do kompetencií národného štátu a, pred, štátu a preto Európsky parlament nemôže rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa tieto víza majú vydávať. V rezume nemá zmysel, aby sme diskutovali o podstate návrhu číslo 1 výboru Jury, teda zatlenenie biometrických údajov, pretože to nie je naša kompetencia jednoducho. Ja odporúčam, aby sme tento pozmenujúci návrh e, nezačlenili z dôvodov, ktoré som práve vysvetlil. A týmto, pani predsedajúca, myslím, že by bolo teraz dobre si vypočiť radu aj komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja myslím, podľa toho, ako som to ja porozumela, a myslím, že ste hovorili o výbore pre právne záležitosti áno. Nuž no niekedy tie preklady nie sú veľmi dobré. Dobre, takže teda by som dala slovo komisii na to, aby odpovedali ako prvý. Je to buď pán de Costa alebo pani Nagy predsedníctvo je na ceste, bohužiaľ ešte neprišli, takže pán de, Kouza, de Costa, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Európska komisia víta návrhy správ pána Koeja. Ako práve povedal, celý tento postup eh, prebieha v spolurozhodovaní správne pripomenul, že je to veľmi naliehavá otázka, pretože súčasné riešenie, kedy sa dávajú tie D plus C víza, to sa už nebude aplikovať od 5. apríla budúceho roku. To je dátum aplikácie vízového kódexu spoločenstva a je naliehavé nájsť riešenie čím skôr vítame obsah jeho správ, pretože naozaj konštatujeme, že je tam veľmi silná konvergencia názorov s výsledkami prác v rade. Takže je realistické si myslieť, že nájdeme dohodu a zhodu začiatkom budúceho roka. Naše právne služby tiež potvrdili, že tých 8 týždňov na konzultáciu národných parlamentov sa aplikujú aj v prípade návrhu, tak ako sa to používalo aj pred vstupom do platnosti Lisabonu. Len jeden návrh pozmeňujúceho návrhu, ktorý podľa nášho názoru mohol by znamenať viacej problémov ako riešení. To je číslo 4. Pokiaľ ide o úroveň ochrany údajov, konzultáciách systému SIS. Našou základnou myšlienkou je, aby nositeľ víza D mal rovnaké práva a povinnosti ako ten žiadateľ alebo nositeľ, kto má povolenie na pobyt, bez toho, že by sme menili podstatu týchto práv a povinností. Ja chápem starostlivosť alebo pochybnosti Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ochranu údajov, ale je tam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý žiada od členských štátov, aby zabezpečovali rešpektovanie štandardov v oblasti ochrany údajov, pokiaľ ide o SIS 1, teda štandardov, o ktorých sa rozhodlo pre SIS 2, ale ktoré ešte nefungujú. Právnicky by bolo treba rozhodnúť, či je to možné, ale my sme ochotní o tom uvažovať. Ale na prvý pohľad sú tam určité pripomienky. Pokiaľ ide o biometrické údaje, prvá výmena názorov k tejto téme hovorí, že, že nemala by to byť povinnosť zaviesť biometrické údaje do víza D. Samozrejme, je to téma, o ktorej by sme mohli z dlhodobého hľadiska pouvažovať, či môžeme ísť týmto smerom, ale zatiaľ si nemyslíme, že by bezpečnosť bola ohrozená, ak biometrické údaje nebudú v devízach. Pán Koeďo správne pripomenul tie technické problémy, ktoré existujú, keď e, dávame e, čipy do týchto nálepiek, ak ich je viacej, tak e, vlastne nebolo by možné viaceré čipy prečítať a to by vytváralo viacej technických problémov a to aj na úkor práv cestujúcich a štátnych príslušníkov tretich krajín. Takže v tomto zmysle zdieľame pochybnosti spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prišlo predsedníctvo už medzi nás. Myslím, vidím niekto zdvihol ruku, takže niekto v mene predsedníctva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja mm, s veľkým polutovaním musím oznámiť, že môj kolega e, teraz práve predseda zasadnutia na rady, rade a nebudem môcť prísť na čas. Ale ja e, veľmi rada zodpoviem e, a postupím mu všetky otázky. Ďakujem pekne. Mohla by som navrhnúť jednu praktickú vec. mohol by sa sekretariát postarať o to, aby všetky otázky, ktoré budú e, položené, váš kolega dostal písomne a aby sme mohli e, v dohľadnom čase dostať písomné odpovede. No už ďakujem pekne. Takže kto by sa chcel ešte vyjadriť k tejto téme? Pani Latford? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja hovorím v mene mojej kolegyne pani Wikström, ktorá bohužiaľ momentálne nemohla prísť, takže ja sa budem snažiť sprostredkovať vám naše názory, alebo jej názory. Ona súhlasí s pánom Coeliom a myslí, že tieto dve správy napísal mimoriadne dobre. No a rovnako podporuje pozmeňujúce návrhy, e, ktoré predložil pán Coelho. Vrátane návrhov o normách ochrany údajov, ktoré by sa mali dať e, uplatňovať a ktoré by mali byť v rámci nástrojov SIS-2. Je mi ľúto, ja mám len návrh stanoviska pani Wikstrom e, pre výbor Júri. Bohužiaľ, nemám pozmeňujúce návrhy. Vy ste hovorili o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli tomuto predložené hlavne k tým biometrickým údajom. Bohužiaľ, nemám to k dispozícii, avšak vaše návrhy o praktických programoch som si veľmi dobre zapamätala. Neviem o tom tak veľa ako pán Coelho. Trošku, hej, ale nie až tak veľmi veľa. Dobre. Nož. Ja podporujem vyjadrenia pána Kolia a pani Wikstrom tiež. Možno ona to zdôrazňuje ešte intenzívnejšie a je nepriateľné, aby príslušníci tretich krajín, ktorí môžu preukázať, že sú občania tretich krajín nemôžu požívať tú slobodu pohybu, ktorú by mali, pretože eh, administratívna neschop- kvôli administratívnej neschopnosti členských krajín vydávať povolenie na pobyt. V šengenskom dohovore, v rámci České, če, šengenského eh, dohovoru, eh, to je nepriateľné. Vieme, že smernica z roku 2004, myslím, že to je číslo 38, o voľnom pohybe pre občanov EÚ. Už podľa nej je to nepripustné nož a tie dlhodobé víza sú dôležitejšie ako krátkodobé, takže to je skutočne absolútne nepriateľné a sú to len byrokratické prekážky členských krajín. Viem, že pani Wikstrom si myslí, že konanie o porušení zmluvy zo strany komisie voči členským štátom by nebolo až také neprimerané, pretože v podstate e, tieto návrhy sa týkajú hlavne neschopnosti členských krajín aj nedodržiavania práva spoločenstva. No a nedokážu vydávať e, povolenia na pobyt v rámci povinných časových obmedzení, e, tak ak by ich vydávali, tak by nebol žiadny problém. No a preto pani Wikström odporúča komisii, aby sa zaoberala situáciou v členských krajinách a, a tým, že či treba začať konanie o porušenie zmluvy. A rovnako pripomína, že komisia by sa mala zaoberať dlhodobým zvykovým právom a prechádzajúcimi rozsudkami, pretože aj keď sú, sú len sú to len menšie porušenia, ale sú to systematické administratívne postupy, ktoré sa nikdy neriešia a mm, splňajú podstatu porušenia zmluvy. Takže pretože sú všeobecné a neprestajné a takto naplňajú tú podstatu porušenia zmluvy. A členské štáty smernicu transponovali, ale niekedy a príslušní úradníci ignorujú a ministerstva ignorujú tie ustanovenia a úlohy, ktoré majú plniť. Takže ja si myslím, že ona chce povedať, že e, tento pragmatický návrh by nemal e, to neznamená, že členské štáty nebudú musieť plniť svoju povinnosť a vydávať povolenia na pobyt. Takže nie je to v žiadnom prípade náhradou za právnu korektnosť členských štátov. Ďakujem pekne. A ďalšia je pani Jotová. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Niekoľko slov k spravodajcovi a k správe. Poďakovala by som spravodajcovi za jeho právo, správu a prácu. Ďakujem, pán Koju. Je eh, ro, rozhodujúce, aby sme mali dohodu ešte pred aprílom 2010, aby sa tieto opatrenia implementovali eh, rovnako rýchlo ako nový vízový kódex ale žiadame od komisie jasný harmonogram, pokiaľ ide o to súhrné oznámenie. Navyše je veľmi dôležité pre každého žiadateľa o vízum D, aby teda pred udelením víza bola táto osoba preverená v systéme SIS zmluvné stránky by sa mali informovať o týchto informáciách SIS. To je môj názor, ale súhlasím, že môžeme ešte na tejto téme pracovať. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán Tavares. Obrigado, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím, že v prvom rade je toto jeden z prípadov, kedy konať rýchlo a dobre znamená vyvinúť jasná priame úsilia vplyv na život ľudí, ktorí prichádzajú na európske územie. A myslím, že môžeme urobiť niečo veľmi praktické a veľmi blízke všetkým tým, ktorí cestovali. Mali sme napríklad jedného angolského študenta, ktorý mal dočasné vízum a chcel si ho zmeniť na vízum definitívne a nepodarilo sa mu to. A stratili sme jedného občana z tretej krajiny a na, strácame vlastne všetci, pretože tá mobilita sa nemôže zrea, zrealizovať. Teda je obmedzené právo a sloboda osôb na pohyb. Preto si myslím, že spravodajcová stratégia je správna. A mali by sme sa snažiť dosiahnuť pokrok, aby neexistovali žiadne prekážky, ani časové, počas ktorých by existovali nejaké problémy a aby títo ľudia mali zabezpečené právo na voľný pohyb, keď majú k dispozícii takéto vízum. Tiež si myslím, že je tu jedna dobrá technická náhoda, e, že tie nálepky, ktoré sa naliepajú do pasu, sa nemôžu, nemôžu obsahovať biometrické údaje. Ja si myslím, že je to dobré, pretože my sme toho názoru, že by nebolo dobré, keby sa tieto údaje požadovali pre vízum. Upozorňujem, že tieto dlhodobé víza a ich žiadatelia, keď sú na území EÚ, tak predsa sa nesmieme k ním správať ako k podozrivým. Musí existovať nejaká dôvera a keď má nejaká osoba dlhodobé vízum pre nejaký členský štát EÚ, tak by mala byť dôveryhodná aj pre iný členský štát. Buď táto dôvera existuje, alebo potom je tu vlastne prekážka voľnému pohybu. Musíme vychádzať z tejto stratégie a rovnako podporujeme aj harmonogram, tak ako ho navrhol spravodajca. Ďakujem pekne, pán Tavares. No a teraz nasleduje pani Blinkievičute. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, e, norėčiau padėkoti pranešėjui Karlo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. V prvom rade by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Karlovi Koeliovi, alebo odviedol skutočne vynikajúcu prácu. Ja som presvedčená o tom, že správa veľmi dobre zohľadňuje naše spoločné želanie čo najskôr schváli tento dokument, pretože ten je zameraný na riešenie problémov príslušníkov tretich krajín, ktorí pobývajú v Európskej únii. Spravodajca hovoril o hypotetickom študentovi v Belgicku, ale ja by som chcela tiež um, uviezť jeden príklad z Litvy. Vodič nákladného automobilu niekedy nemôže vykonávať svoju prácu, pretože nemôže sa slobodne pohybovať v šengenskom priestore. No a je len dobré, že uh, správa hovorí o uh, povoleniach na pobyt a dlhodobých vízach ako e, rovnocených dokumentoch. Dôležitou, dôležitým kritériom nie je trvanie alebo e, čas, v ktorom sa môže držiteľ dlhodobých víz pohybovať v šengenskom priestore, ale princíp, že on alebo ona e, musí uspokojiť svoje potreby tým, že môže slobodne cestovať. Súčasne by som chcela povedať, že prax členských štátov hovorí o tom, že niekedy e, politické záujmy vplývajú na vydávanie víz kategórií C plus D. Členské štáty by mali zjednodušiť e, postupy pri vydávaní víz. Rovnako si myslím, že musíme hovoriť o bezpečnostných e, garanciách musia byť eh, veľmi jasne stanovené a súčasne eh, musíme zjednodušiť pohyb eh, príslušníkov tretich krajín zvyšovaním našej bezpečnosti. Komisia práve povedala, že oni budú dodržiavať ustanovenia o ochrane osobitných údajov. Dúfam, že to tak v praxi naozaj bude a dúfam, že 5. apríla budúceho roku vyriešime všetky ostatné pro- problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mohla by som požiadať spravodajcu, aby uviedol záverečné slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za e, pripomienky všetkých kolegov a kolegyň. Ak e, mi dovolíte, chcel by som zodpovedať otázku pani Jotovej vážená pani Jotová, že pokiaľ ide o zavádzanie údajov do systému Schengen, len vám pripomínam, že náš návrh nebol začlenený, aby sa títo žiadatelia o víza boli v systéme My chceme, aby sa predtým overilo, či žiadatelia o vízum D sú už v systéme SIS Nejde o to, aby sa tam dávalo viacej údajov, ale aby sa predtým predbežne overilo, či žiadateľ o vízum D je alebo nie je v systéme. Robíme to kvôli bezpečnosti, ale robíme to tiež v mene ochrany ľudí, pretože dnes sú ľudia s vízami D, ktoré, ktorí sú zadržiavaní na hranici pretože niekto s rovnakým menom figuruje v zozname SIS a to je dôležité overiť. A náš návrh tiež sa treba pozrieť naň opačne, skôr než bude nejaký záznam o zákaze vstupu do šengenského priestoru, treba overiť, či táto osoba je držiteľom víza, vízu, víza typu D. To sú dve také bilaterálne veci, a takýmto spôsobom jednak ochraňujeme slobodu pohybu e, štátnych príslušníkov tretich krajín, ale zároveň ochraňujeme bezpečnosť šengenského priestoru. Vážená pani predsednička, myslím, že ak by bolo dobré, keby Európska komisia a Európska rada s nami spolupracovali v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, respektíve mesiacov, Počkáme si na návrhy národných parlamentov, ale to neznamená, že musíme eh, oslabiť naše snahy dosiahnuť kompromis medzi Európskym parlamentom a inými inštitúciami, aby eh, sme boli pripravení na dohodu v prvom čítaní. Ja si myslím, že hlavne pripomienky tieňovej spravodajkyne a rečníkov politických skupín z nich jasne vyplýva, že pred 5. aprílom musíme dospieť k rozhodnutiu a že e, musíme tak urobiť čo najskôr. Takže ja chcem podporiť Európsku komisiu a Európsku radu, aby s nami pracovali. Chceme zlepšiť bezpečnosť, ale rovnako chceme posilniť ochranu údajov a dúfame, že Európska komisia podporí naše návrhy aj v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Ja dúfam, že Rada a komisia súhlasia a v zmysle medziinstitucionálnej spolupráce budeme spolupracovať s spravodajcami, spravodajcami a tieňovými spravodajcami e, 18. januára, Carlos, myslím, že je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. 4. februára budeme hlasovať. Súhlasíš? Vynikajúce. Dobre, takže to uzatvára tento bod dnešného programu. Kolegovia, o 16. hodine sa uskutoční zasadnutie s pánom Alexom Turkom, eh, predsedom pracovnej skupiny eh, pre článok 29. Máme eh, Máme 20 minút na ďalší bod, takže kto sa chce ujať slova, požiadam vás, aby ste hovorili maximálne 3 minúty, ale možno ani to nebude potrebné. Dobre, ďalším bodom programu je, je o migrácii zo systému SIS-1 na SIS-2. Prvá výmena názorov e, o návrhu komisie o migračných nástrojoch sa uskutoční a to pre SIS-1 na prechode zo SIS-1 na SIS-2. No a ak to chápem správne, tak tieto návrhy spadajú tiež do procesu spolurozhodovania. Nie, práve som sa dozvedela, že časť tretí pilier odpada, takže najskôr spravodajca, pán Coelho. Myslím, že to je v tento slávnostný deň primerané a potom nám predstaví svoje návrhy komisia. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že je zbytočné pripomínať kolegom, že sme veľmi znepokojení s oneskorením s prácami SIS-2. 20. oktobra sa prijalo uznesenie v parlamente a tam ľutujeme e, a konštatujeme, že došlo k oneskoreniu v týchto prácach. Prečo? Jednak je aj nedostatok informácií o výsledkoch technických testov, ktoré mali byť ku koncu tohto roka a tak ďalej a tak ďalej. Opakujem teda, sme znepokojení z tohto meškania a tiež sme znepokojení kvôli financiám, ktoré sa investujú do tohto projektu. A my máme túto zodpovednosť, pretože my sme aj rozpočtový orgán. Sú veci, ktoré jednoducho nechápeme. V návrhoch, ktoré sme dostali v súvislosti s migráciou, my chápeme, že je to komplikované, ale nechápeme napríklad ten termín vypršania platnosti, že Európska komisia v praxi nám navrhuje, aby sme jej dali akýsi biankošek navždy. To fakt nemá zmysel. Potrebujeme nejaký limitný termín aj v zákone. A preto navrhujeme tento limitný termín pre komisiu. Parlament nechce dávať takéto biankošeky. My chceme sledovať tento proces veľmi presným harmonogramom. A aj v tomto prípade musí mať parlament právo na dozor a kontrolu sme zodpovední za právny základ SISu 2 z dvoch dôvodov, pretože sme aj zákonodárny orgán. Preto chceme veľmi zblízka a presne sledovať tento proces a nemôže byť, nemôžeme byť vylúčení z rozhodovacieho procesu. Skôr než sa prejde k novému systému, je potrebné, aby tento parlament bol dostatočne informovaný a Európsky parlament musí vydať pozitívne stanovisko skôr, než dojde k tejto migrácii, k tejto zmene. Nikto z nás nemá žiadne záruky, že SIS-2 bude fungovať tak, ako je naplánovaný, pretože bude potrebné počkať na výsledky testov a pokusov, či je to možné alebo nie. Takže môže sa stať, že nakoniec budeme musieť sa uspokojiť s iným technickým riešením pre SIS-2. Ak by tomu tak bolo, že technické riešenie pre SIS-2 bude iné, Chceme nástojiť na tom, že všetky právne normy, ktoré sme naplánovali pre technické riešenie, sa musia aplikovať aj na to nové technické riešenie. Teda komisia nemôže využiť nejaké technické riešenie len preto, že by nejakým spôsobom chcela sa vyhnúť niečomu, čo my sme zadefinovali pre SIS-2. Pozitívne hodnotíme vytvorenie tohto tej rady riadenia, globálneho riadenia. Sú tam externí aj interní technici, odborníci z EU, e, z komisie, pardon. Tento riadiaci výbor, bohužiaľ, e, Škoda, že nefunguje od začiatku a ja si myslím, keby bol fungoval, mohli sme zabrániť niektorým problémom. Takýmto spôsobom mohli už od začiatku spolupracovať odborníci z členských štátov a z Európskej komisie. A na záver, pani predsedajúca, by som rád dodal, že ak projekt SIS-2 nebude môcť fungovať, ak tie testy nám povedia, že je to negatívne a že sa nedá takto postupovať, tak parlament si vyhradzuje právo požiadať e, o súdny dvor aj dvor auditorov, aby urobili audit a aby sme videli, akým spôsobom prebiehajú tieto práce, aké budú mať rozpočtové dopady Nebudem už opakovať to, čo som tu opakovala aj v prípade dlhodobých víz. Platí to isté, len na záver mi dovolte povedať, že ma práve informovali, že na Rade pre spravodlivosť za vnútorné záležitosti sa znovu sa ratifikoval, potvrdil ten globálny test, ten pokus ITO ktorý sa bude konať koncom januára. Ak sa tieto testy ešte koncom januára nebudú realizované, že nebudú podmienky na ich realizáciu koncom do konca januára, to pre nás bude znamenať, že výsledok je negatívny, pokiaľ ide o samotný proces. Preto vás žiadam komisiu a radu, aby nás viacej informovali o záveroch Rady Spravodlivosť vnútorné záležitosti. Ďakujem. Uh, Ďakujeme, pán Coelho. Komisia. Pán Tudarače, snad by ste mohli odpovedať na podnety. Ďakujem, pani predsedajúca. Spravodajcovi by som chcel poďakovať za veľmi komplexnú prezentáciu s mnohými pozorovaniami e, z jeho strany súhlasím. Viem, že čas nás tlačí a tak budem čo najstručnejší. Mal by som však povedať aj čosi o včerajšku a dodať informácie, ktoré spravodajca neodprezentoval. Naposledy, kedy pán Baro prezentoval čosi pred plénom, hovoril o ťažkostiach, ktoré komisia mala v čase, keď sa e, zazmluvňovali tieto z dohody a keď sa robil text. E, keď sme dosahovali dohodu s, s partnermi, išlo nám o to, aby keď budú testy e, dokončené a nebudú úspešné, mali možnosť prejsť k druhému scenáru na základe inštitucionálnych me- mechanizmov, ktoré v júni tohoto roku stanovila rada. Je pravda, že test ako taký bol presunutý na 29. januáru a včerajšie rozhodnutie rady bolo také, že ak táto lehota nebude splnená, tak ten proces dvoch mesiacov, kedy by rada rozhodovala o budúcnosti tohoto systému, sa spustí. E, vychádzajúc z tohoto a keď mám hovoriť o e, tom nástroji ako takom, myslím si, že obsah prezentoval pán Coelho. Vychádza to z toho, že terajšie nástroje, ich platnosť vyprší v júni a takisto Rada v júni celkom jasne vyzvala komisiu na jednej strane, aby inštitucionalizovala tú e, globálnu manažmentovú radu to sa e, shodovalo aj so závermi rady zo začiatku roka a tu súhlasím s pánom Kojom. Skúsenosti tejto skupiny boli veľmi pozitívne. Určite zlepšili kooperatívny prístup, pokiaľ ide o manažovanie tohoto projektu a preto formalizácia bola celkom logickým riešením. Takže to bola jedna z tých, jeden z tých mandátov, ktorý komisia dostala v júni na rade. A druhý potom bol ten, že právna flexibilita bola e, potrebná pre prechod na núdzový plán. Takže s týmto mandátom na pamäti sme pripravili pozmeňujúce návrhy pre migračné nástroje po technickej stránke. To znamená, že sme sa rozhodli zmeniť súčasný text a ponechať len jeden článok, ktorý zahrňa všetky tie zmeny. Prejdem ich jeden po druhom. Právna flexibilita, o ktorej som už hovoril, poprvé. Náš prístup bol taký, že a tu vítam komentáre pána Koeja, pretože sú veľmi relevantné. My tomu rozumieme e, zhodne s právnou službou rady a tiež zhodne s analýzou z júna tohoto roku, že toto treba považovať ako sústavu funkcionalít. Treba mať funkčný prístup pri príprave legislatívnej práce na túto možnosť prechodu. V zmysle týchto funkcionalít e, bola nad tým určitá, určitý, určité právne zastrešenie, aby sa umožnila akákoľvek iná možná technická zmena funkcionalít, ak by terajšie technické riešenie bol dokonale bolo považované za nepoužiteľné. Uh, Existujúce nástroje by mohli potom sa pokúsiť eliminovať tie uh, prvky, ktoré poskytujú ten právny uh, prechod k tým funkcionalitám na základe súčasného technického rozvoju. A no, na prvý pohľad to môže vyzerať zvláštne, Uh, Ale všetky tie odkazy na konverziu, na konvertor, ktorý bude jediný technický nástroj, ktorý najprv viaže terajšie technické riešenia a, a právne funkcionality. Zmenou e, znenia tohoto konvertoru sme poskytli na, e, sme, pri, sme zabezpečili pot, potenciálnu flexibilitu, pokiaľ ide o e, GPMB, tak sme použili v skúsenosti neformálne vypracované skupinou a do textu sme zapracovali potrebné e, predpisy na inštitucionalizáciu. Možno teraz k najdôležitejšej čas, časti, a to je predlženie dátumu. Súhlasím tu s pánom Kojom. Náš prístup bol ten, že keďže v tejto chvíli nie je možné vedieť, aký bude ďalší postup, pretože E, e, závisíme od úspechu testu alebo neúspechu testu v januári, sa ukáže, či je to prechodné, pretože to nebude vychádzať zo žiadnych konkrétnych prvkov a preto náš postup bol taký vytvoriť otvorný dátum s možnosťou pre členské krajiny v rámci rady, aby oni mohli potom rozhodnúť, aký bude vývoj riešenia, ktoré potom sa nakoniec aj vyberie, aby sme rozhodli o dátume. Okay, uh... Ďakujeme. Ďalší kolega požiadal slovo. Prosím, buďte struční. Voi fi foarte scurt uh, ca raportor din umbră pentru această problemă. Uh, și eu vreau... Áno, som tieňovým spravodajcom v tejto téme. Chcel by som vyzvihnúť prácu pána Kojeďa, ktorý ako vždy nás veľmi veľa naučil. Naučili sme sa od neho veľmi veľa a tu v tejto rozprave by som rád zdôraznil jednu vec – a videli sme to aj pri vystúpenia kolegov. Európska komisia nám teraz e, nemôže stanoviť konkrétny dátum, aby sa tento projekt skutočne zrealizoval. Stále dokola a dokola na Európska komisia hovorí, no dobre, urobíme nejaký test ak bude úspešný, ale je tu veľa možností, či bude, či nebude, či to bude fungovať a podobne. Je veľmi dôležité, aby sa Európska komisia konečne rozhodla a jasným spôsobom, aby nám jasne povedala, kedy konečne ukončiť túto úlohu. Aj vzhľadom na to, že sa na to už minulo veľmi veľa peňazí. A v tomto istom zmysle by som rád zdôraznil tiež, že je dôležité, aby Európska komisia začlenila do svojho návrhu konkrétne body v oblasti ochrany osobných údajov európskych občanov. Je to niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Budeme s pánom Koejom aj naďalej spolupracovať, ale ja som presvedčený, že budeme mať úspech, lebo s pánom Koejom to ani inak nie je možné. Chce to ešte niekto okomentovať? A ak nie, tak dám slovo spravodajcovi. You, uh, to... Ďakujem, snáď tu nie je nič e, nové, čo by som ešte mohol dodať. Ďakujem za podporu jednotlivých politických skupín. Pozícia parlamentu k tejto problematike je jasná. Potrebujeme druhú generáciu šengenského informačného systému, potrebujeme zvýšiť bezpečnosť občanov a veľmi nás sklamali odročenia, sklzy v tomto projekte. Je nám jasná potreba ehm, takéhoto textu k migrácii poskytli sme alebo navrhli sme pozmenujúce návrhy k sústave e, predpisov zo strany komisie a budeme mať možnosť o tom hlasovať po tom, čo dostaneme stanoviska národných parlamentov, pretože v tejto oblasti potrebujeme zohľadniť aj ich, ich názory. Nevidím tu inak nejaké špeciálne problémy. Súhlasím s tým, že tá ochrana by mala byť jednou z najdôležitejších E, činnosti zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem. A ďalším bodom našeho programu je výmena názorov s pánom Turkom, predsedom z pracovnej skupiny k článku 29. Je už prítomný? Yes, Mr. Mr. Turk, very welcome to our... Um, Pán Turk, úprimne vás vítam na pôde našeho výboru a predovšetkým v takýto deň, v deň vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá zmení situáciu, pokiaľ ide o režimy ochrany e, osobných údajov, a to výrazne. Teší nás, že si môžeme vypočuť vaše názory k novej situácii, ako v budúcnosti Eh, ochrany osobných údajov a máte v tejto súvislosti hneď aj slovo. Ďakujem, že ste nás prijali k tejto výmene názorov, len by som na začiatku upresnil, že je to taká osobná poznámka, moje osobné vyjadrenie, pretože ešte stále len niekoľko dní budem predsedať G29 alebo pracovnú skupinu 29, ale e, prečo už predsedom nebudem, to potom aj vysvetlím. Rozhodol som sa, že nepredložím svoju kandidatúru a využívam túto príležitosť, aby som uľahčil prácu môjmu nástupcovi a e, poviem vám, E, o všetkom to, čo nefunguje, to sa všetko týka mňa, sú to moje osobné informácie. Ak si dovolím, je to akýsi politický testament, a chcete z mojej strany, aby som vám vysvetlil, čo vlastne dnes cítim, pretože takmer 17 rokov sa venujem otázke osobných údajov aj v Paríži, aj ako poslanec v Paríži a ako predseda G29. A aké boli ťažkosti, ktoré sme museli riešiť a akým spôsobom sme sa snažili sa k ním postaviť. Prvá poznámka. Veľmi často zabúdame, že otázka osobných údajov je oveľa náročnejšia, než si to predstavujeme, pretože je centrom všetkých e, problémov demokracie. Nezabúdajme, že demokracia je predovšetkým fakt, že vláda je transparentná a aby bola transparentná, musí mať prístup k takým archívom a informáciám o údajoch. A občan musí mať svoju identitu a musí mať určitú aktivitu a úlohou inštitúcií, ako je tá moja, je dosiahnuť to, aby sme e, mohli zachovať identitu aktivity našich občanov, ale transparentnosť vlády závisí ani nie tak od našej pracovnej skupiny, ako skôr od policajnej skupiny, ktorá sa skôr venuje otázkam policajných databáz a takýchto údajov. Čo ma najviac znepokojuje v súčasnej situácii vo všetkých našich krajinách a nie len na úrovni EÚ, to, čo volám, také dvojaké smerovanie. Máme tu digitálnu spoločnosť, v ktorej všetci občania nielen v Európe sú systematicky nejakým spôsobom kategorizovaní, niekedy to vedia, niekedy nevedia, povolujú alebo nepovolujú tieto svoje osobné údaje nejakým spôsobom zbierať a sú ako keby z diaľky sledovaní. A ja to volám akési sledovanie v čase alebo mentálne sledovanie. A to sa deje samozrejme aj so sieťami. Napríklad včera Mm, to bol predstaviteľ jednej sociálnej siete, hovoril napríklad o internete, ako dosiahnuť, aby ľudia 19-20 roční, ktorí pôsobia na internete eh, a nejaké veci povedia, aby potom väčšine počas celý život neboli prenasledovaní pretože v tom veku 19-20 rokov vypublikovali na tom internete o sebe nejaké informácie. Je to tá schopnosť a tá možnosť sa meniť, vyvíjať sa. A ja si myslím, že tieto veci a informácie, e, keď sú na nete, tak my vlastne akú strácame nejakú tú schopnosť alebo možnosť slobodného prejavu. A máme tu aj iné oblasti a to je to, čo ja by som nazval e, to vysledovanie v čase ďalší spôsob sledovania je sledovanie v priestore, fyzické sledovanie. Všetko, čo sa týka videokontroly, priemyselných kamier, biometrických údajov, e, lokalizácie osôb prostredníctvom satelitov, využitie nanotechnológií a podobne. Tam individuum môže byť kontrolované, sledované, vypočúvané, nájdené a vôbec o tom nemusí vedieť a to sa dostáva až do situácie fyzického prenasledovania a že tá aktivita ako keby progresívne to nebolo zachytené. A čo vlastne znamená, aká je naša aktivita? Aktivita individua, to znamená, že môžeme fungovať v spoločnosti bez toho, že by sme boli nejak sledovaní, ale ak vykonávame akékoľvek osobné, profesionálne, sentimentálne alebo sexuálne aktivity, čo potom je s tou slobodou, keď sme stále pod tou kontrolou. Ochrana tých osobných údajov, to nie je technická záležitosť. Je to otázka, ktorá je v centre vývoja našej spoločnosti, pretože je to mechanizmus, ktorý by nám umožnil žiť viac alebo menej šťastný, aby sme boli šťastní v tejto digitálnej spoločnosti. A dnes vám môžem povedať, že každý deň ktorý prichádza, tak len potvrdzuje tú moju úzkosť, pretože mám pocit, že nie sme veľmi pochopení v týchto témach a sme, dostávame sa do situácie, kedy ako keby nás nejak vášnivo alebo neustále prenasledovali a prenasledovali naše osobné údaje. A otázka je, musíme sa pozrieť aj pred nás, aj za nami a uvedomiť si, že vlastne spoločnosť sa mení a mnohí si to nevšímajú. To by som urobil analógiu e, so spoločnosťou, životným prostredím a našim prostredím. Máme určité dedičstvo, okolie, máme našu aktivitu, dedičstvo, vlastníctvo. A toto všetko sa môže zničiť a nie vždy sa k tomu budeme môcť vrátiť alebo to nejakým spôsobom reštituovať. A preto by sme na to nemali zabúdať, lebo toto prostredie, toto miliu vytvára ten náš súkromný život – a teraz si niektorí myslia, že v technológii nájdeme na všetko odpovede, ale tie odpovede sú inde. Druhá odpovede aj v tom, akým spôsobom k tomu pristupujú členské štáty na právnej úrovni, trestnej úrovni, aktivitami, ktoré e, vykonávajú jednotlivé členské štáty. Alebo odpovede sú aj v parlamentných dopadových štúdiách v jednotlivých členských štátoch a ja konštatujem, že len veľmi málo národných parlamentov robí dopadové štúdie skôr, než začne s novými projektami databáz a využívania nových technológií. Ďalšia odpoveď môžeme nájsť v pedagogickej činnosti. Je potrebné, aby sme našich spoluobčanov, ich nejakým spôsobom vzdelávali predovšetkým tých mladých ľudí, aby oni boli schopní, poznajúc kauzu, vedeli správne vyberať e, adekvátne technológie. E, tiež sa musí vykonať práca. Napríklad v Madride pred niekoľkými týždňami sme takto postupovali, pretože sme sa asi 80 delegácií mohli dohodnúť v Madride o základných princípoch. Je to prvá podstatná etapa ktorá predstavuje obrovské úsilie, ale je to stále len prvá etapa. Potom príde oveľa ťažšia a dlhšia etapa. Bude vyžadovať oveľa viacej politickej vôle. A to je uznanie tej právnej záväznosti týchto princípov. Bude sa to možno týkať aj tých najvyšších medzinárodných inštitúcií a to bude potrebovať aj viacero rokov a potom je tu úloha niektorých inštitúcií, a to predovšetkým aj tej pracovnej skupine článku 29, ktorej teraz predsedám. Aká je súčasná situácia? Mali by sme mať tri úlohy alebo misie. Tá prvá, mali by sme odpovedať na žiadosti Európskej komisie k jednotlivým textom a snažíme sa čo najlepšie, a myslím, že robíme veľmi kvalitnú prácu, dávať odpovede, odporúčania, stanoviska a podobne. Po druhé, máme iniciatívnu úlohu alebo úlohu iniciatívy a mali by sme aj my prichádzať s našimi vlastnými iniciatívami, napríklad keď konštatujeme, že na celosvetovej úrovni niektoré inštitúcie vytvárajú izonormy, ktoré sa vytvárajú len preto, E, ktoré sú v prospech OECD alebo iných inštitúcií a neberú do úvahy aj iné aspekty, európske smernice, európsku legislatívu a tak ďalej. A tam tiež musíme zareagovať. A tretí prvok. Naša skupina bohužiaľ nemá na to čas, ale ešte by sme sa mali tomu venovať zohrávať úlohu z oči voči členským štátom a kontrolným orgánom. Nesmieme zakrývať, že existuje obrovská disparita, rozdielnosť medzi jednotlivými členskými štátmi v tejto oblasti. V niektorých štátoch kontrolné orgány skutočne kontrolujú, v iných sa len znepokojujú a majú určité systémy, ktoré sa snažia aplikovať iné vytvárajú určité politiky vzdelávania, informácií obyvateľov a tak ďalej. To všetko je legitimné, ale otázka je, aby sme my všetci v celku mali k dispozícii určité nástroje a tam zohráva aj skupina 29 dôležitú úlohu. Čo ma tiež znepokuje nedostatok prostriedkov a hovorím to v momente, kedy odchádzam z predsedníctva. Hovorím to preto, lebo odchádzam z predsedníctva z tohto dôvodu. A takýmto spôsobom, keď vás o tom informujem, tak to robím preto, aby som poslúžil svojmu nástupcovi. Mohol by som spomúna, spomínať veľké množstva rôznych tém, ktoré sme nemohli vyriešiť, SWIFT, PNR a tak ďalej. Ale na všetky tieto témy máme nulový rozpočet, nemáme žiadny rozpočet. A nie je predsa možné, ako organizácia tohto druhu môže vyvíjať aktivity, robiť expertízy, robiť vypočutia, organizovať pracovné stretnutia v rôznych miestach sveta, cestovať in situ bez toho, že by mala nejaký rozpočet. Za každý musíme žiadať o finančné prostriedky na expertízu. Ako môžeme skutočne robiť našu prácu, keď nemáme minimálnu autonómiu. Napríklad dnes robím nejaký vypočet. Iná národná komisia, francúzska, dúfam, že veľa francúzov tu nie je v sale, možno mi budú vyčítať, tak Za tie dva roky predsedníctva Francúzi teda prostredníctvom tejto komisie prispeli 150 tisícmi eur. Ako je možné takto postupovať, áno? Ak chceme seriózne pracovať, G29 eh, bude teda vždy predsedať, eh, eh, bude mu predsedať vždy nejaký človek, ktorý bude zastupovať nejakú veľkú krajinu a to nie je priateľné. A na záver, ešte pred otázkami, veľmi často sme znepokojení vývojom situácie, napríklad audit, ktorý bol objednaný pre G29. Samozrejme, ja som odpovedal, ale neskrývam, že som bol znepokojený, keď som si prečítal otázky. Ja nie som žiadny začiatočník a oni sa snažili zistiť, že čo nefunguje, ale ja som si položil otázku, ak chceme vedieť, že čo nefunguje v tejto skupine, tak potom ako keby sme si kladli otázku, či má zmysel, či táto skupina funguje. Ehm, vy ja som na to odpovedal, váš audit dostane veľmi dobré odpovede, ak zabezpečíte, aby sme mali dostatok financií. A využívam príležitosť, aby som zopakovala aj iné veci, napríklad to, že Európska komisia pre také eh, vitálne veci, dôležité veci, ako je smernica a tak, ako to niektorí spomenuli, bol vytvorený expertný výbor štyroch odborníkov aj z USA a z ďalších. A keď teraz, keď hovoríme o práci takejto skupiny, urobila sa veľká práca, veľké úsilie, prebehli konzultácie aj Európskou komisiou ale bolo potrebné, aby sme veľmi radikálne zareagovali, aby sa pochopilo, že ak USA sa bude žiadať, aby sa zmenila americká legislatíva, tak e, Otázka je, že ak budeme žiadať, aby sa zmenila americká legislatíva, či sa to bude žiadať od výboru, ktorý bude zložený zo štyroch Európanov a jedného Američana. A niekedy zdá sa mi, e, že v európskych inštanciách si ne, neuvedomujeme, aké dôležité otázky riešime a čomu musíme čeliť. A na záver, moje dojmy, moje dojmy sú veľmi osobné a osobné myšlienky a som autorizovaný nehovoriť v mene skupiny G29, ale robím to v prospech môjho nástupcu, a hovorím k témam, ktoré sú veľmi dôležité, ale ja osobne som vám sa chcel podeliť s vami o moje osobné skúsenosti a myšlienky a pocity, aj som to urobil. Ďakujem za pozornosť. Veľmi radi vás vždy morálne podporíme a radi vám budeme načúvať. Teší ma vaše nadšenie a viem, že toto sú vaše posledné dni predsedníctva a dá sa povedať, že naozaj odchádzate a zvučne. Členovia tohto výboru s vami radí spolupracovali. Mnohé z toho, čo ste povedali, sa kryje s našimi obávami, ktoré sme mnohokrát vyjadrili za posledné roky a dúfame, že po Lisabonskej zmluve teraz, alebo teraz s ňou, budeme mať silnejšie nástroje na e, to, aby náš hlas bol počutý, e, aby tento parlament e, Um, mal, mal svoju váhu a aby mal uh, silu postaviť sa tlaku napríklad zo strany komisie či rady. Kto z vás by sa chcel prvý uh, vyjadriť? Pán kolega, nech sa páči. V Spojenom kráľovstve sa v nedávnej dobe zmenili zákony tak, aby uh, týkajú sa udržiavania e-mailových adries a, a web, webovských stránok pod, ponechávaných po dve roky. Štátni zamestnanci, ktorí majú politické kontakty. Pán Vronc, možno sekundička, zdá sa, že je tu problém s tlmočením. Do you want me to start again or? Mám, začať od V Spojenom kráľovstve sa zmenilo v poslednej dobe zákonodárstvo s cieľom zabezpečiť, aby všetky kontakty e-mailové a navštívené web stránky boli podržané dva roky. To znamená, že e, informácie o politických obsahoch, predovšetkým štátni zamestnanci, ktorí majú politické kontakty, s tým nesúhlasia. Mohli by mať totiž pocit, že ich kariéry by tým mohli utrpieť alebo dokonca byť skončené. E, demokracia tu má, má problém, e, pretože napadá sa tu sloboda zhromažďovania, a to nie len fyzického zhromažďovania, ale zhromažďovania tak povediať elektronického. E, potom demokratické práva sa podľa mňa stávajú prázdnou škrupinkou bez obsahu. Ja mám, zaujímal by ma v tej súvislosti váš názor, pani Latford. Well, I Uh, uh, Súhlasím, pán pre, pani predsednička, vo vašej, vašom posúdení, posúdení situácie aj va, vaše, pán predseda. E, berieme veľmi vážne vaše vyhlásenie, pretože ned, máte nedostatok zdrojov v pracovnej skupine 29. Odchádzate a musím povedať, že chcem uznať že naozaj som neznala do určitej miery, pretože ich, myslím si, že tu neexistuje rozpočtová podpora EÚ pre pracovnú skupinu k článku 29. Ak by som to vedela, bola by som vychádzala z toho, že sú také prostriedky, ale zdá sa, že e, peniaze sa tu nejak tak e, zhromažďujú ad hoc z členských krajín. V tomto prípade sú to francúzske orgány, ktoré ktoré, e, na ochranu osobných údajov, ktoré poskytli prostriedky na podporu pracovnej skupiny, tejto, tejto pracovnej skupiny, ktoré ste predsedom. Možno, že členské krajiny by si to mohli dovoliť, ale jasné je to, že výzva je v tom, že je naozaj nepriateľné, úplne nepriateľné takéto dianie. Neviem, Eh, ako tá rozpočtová podpora vyzerá. Mali by sme sa pri budúcom rozpočtovaní na to pozrieť. Analogia s výzvami klimatických zmien je tu zjavná. Ako náhle sa totiž toto vymkne z kontroly, bude veľmi ťažké, takmer nemožné zvrátiť toto a treba sa snažiť o obmedzenie, obmedzenie poškodenia dopadu. Ja určite mini, e, výrazne zdieľam ten názor, že sme v kritickej e, dobe, pokiaľ ide o útoky na súkromie. Je to naozaj znepokojujúce zjavná ochota mladých ľudí o osobitne riskovať svoje vlastné súkromie tým, čo dávajú na sociálne siete. Čiže jednoducho nechajú si zasahovať do súkromia a, a stráca sa tu aj e, kultúrna, kultúrne ukotvenie k súkromiu. Pokiaľ ide o zdroje pre národné e, orgány ochrany osobných, osobných údajov, tak si myslím, že e, komisia, neviem aký je stav, ale komisia si myslím, E, chce spustiť e, pre nedostatok prostriedkov e, postup pre porušenie zákonov voči Spojenému kráľovstvu. Neviem to celkom posúdiť a nie som si istá, kam sa tento postup dostal. Viem, že komisia vždy bojovala E, na mnohých e, frontoch, ale členské krajiny v mnohých oblastiach si nesplnili svoje e, prísľuby, pokiaľ ide o 95-46, tak sú tu prostriedky na podniknutie právnych krokov tam, kde je to potrebné. Mali by sme sa v rámci tohto výboru na to pozrieť, ale možno si odporujem. Možno nemáme takéto právomoci. Možno nám to neumožňuje rozpočet na e, komunitárnej úrovni, pokiaľ ide o túto 29 skôr sú to neformálne vládne inštitúcie, ktoré by mohli konať nie EÚ e ako taká. Yes, you, to... Ešte kým dám slovo pani e, Ernst, ktorá si požiadala o slovo, možno by som mohla čosi vyjasniť ak som to správne pochopila. Táto pracovná skupina uh, má uľahčenú činnosť rozpočtom Európskej komisie, čiže je na komisii, aby prijala interné rozhodnutia, či vyčlení viac prostriedkov a či uľahčí lepš, lepším spôsobom prácu pracovnej skupiny k článku 29 E, čakám tu na vyjasnenie, na potvrdenie. A druhá vec, kde by som chcela jas, e, zjednať jasnosť, predseda skupiny e, k článku 29 je, v konkrétnej, je z konkrétnej krajiny a táto pokrie náklady pracovnej skupiny I to je mimo, sprostriedko teda mimo pracovnej, Európskej komisie. G29 je pracovná skupina vytvorená pre potreby smernice. Je to špecifická situácia, pretože aj štatút je špecifický, ale je jasné, že vzhľadom na pomoc, ktorú musí podávať e, komisii pri rozhodovaní, je jasné, že tieto finančné zdroje by mali byť z Európskej komisie. Pokiaľ ide o predsedníctvo, ja som urobil len príklad. Mali sme zorganizovať pracovné stretnutie. Rôzne problémy sme riešili v rôznych firmách a tak ďalej. Boli to technické, právnické veľmi dôležité témy a týkali sa firiem a pôsobenia v súčasnom svete. Ja som to zorganizoval Prijal som dokonca komisárov, venoval som sa aj problémom e, prekladu, tlmočenia a tak ďalej. Nič nebolo pre nás zorganizované a ja som to urobil e, v mene teda tej skupiny, ktorú som predsadala. Potom to bola skutočne veľká práca. Je tam veľmi dobrý tím, je, nespochybňujem prácu osôb, ale bohužiaľ nie je tam dostatok prostriedkov. Minulý rok e, niektoré dni, keď sme mali sme 5 dní, kedy sme mali pracovať, ale 5 deň sme museli zrušiť, pretože sme nemali sálu. Niekedy napríklad e, teraz som bol na schvodzi a som presvedčený, že máme veľa tém, ktoré máme vyriešiť, ale nemáme na to čas nemáme teda dostatok času, priestoru a tak ďalej. A to všetko sú ale veci, ktoré by sa dali vyriešiť a umožnilo by nám to trochu curfovať po tej vlne a teda ísť vpred. Hovorilo sa aj o Swifte, to je veľmi ťažká téma. Tu nejde len o to, že nie sú finančné prostriedky, ale nemohli sme sa dostatočne dobre ani venovať otázke Swiftu. Ďakujem veľmi pekne. I zajtra s pánom Jonathanom Follom sa budeme toto vecou zaoberať tiež. A spýtame sa ho, či nám, či túto prácu podporí trochu viac. Ďakujem pekne. A teraz pani Ernst. Ja, vielen. No, ďakujem veľmi pekne. Keď chýbajú peniaze, tak vždy máme možnosť a príležitosť nezrealizovať alebo nevykonať určitú prácu. A preto sa zvyšuje možnosť robiť si s dátami, čo chceme. A preto myslím, že otázka financovania je vždy aj mocenskou otázkou. O tom som si istá. Tak je to vždy, keď sa jedná o podobné otázky. Nož a ja budem rada, keď o tom budeme zajtra hovoriť, o tom, ako túto pracovnú skupinu, skupinu mm, na základe článku 29 budeme financovať, ale rovnako treba hovoriť aj o kompetenciách, treba hovoriť o tom, ako posilniť mm, je nejaký akčný rádius, pretože je to skutočne nevyhnutné, je potrebné, aby takéto pracovné skupiny, ktoré majú veľké kompetencie, mali mm, aj viac čo povedať. Chcela by som len pripomenúť, čo sa teraz deje. Je to veľmi protichodná a rozporúplná vec. Na jednej strane je tu SWIFT, ktorom sme zatiaľ eh, nerozhodovali rozhodovalo sa mm, pomimo nás, aj napriek tomu, že máme možnosť určitým spôsobom sa na tom podielať. Takže skutočne je tam obrovské množstvo pracovných e, osobných údajov, ktoré sa postupili ďalej a nevieme, čo sa s nimi deje. No a, a je mnoho ďalších príkladov. No a na druhej strane občania žijú v nevedomosti. Je, tento problém sa neustále podceňuje, no a mnohí ľudia sú konfrontovaní s tým až vtedy, keď sa niečo stane. No a potom, alebo e, máte pocit a hovoria, že sú diskriminovaní a že niečo nesedí. Ja si však myslím, že my v najbližšej dobe práve v tom, na pôde tohto výboru budeme musieť hovoriť o tom a tak som pochopila aj vaše varovanie, pretože váš príspevok som pochopila ako určité varovanie pred e, vecami, e, ktoré Ehm, s ktorým by sa občania mohli stretávať, ktoré si neželáme. A, takže musíme sa zaobrať tým, ako tými zvýšenými požiadavkami na ochranu údajov, pretože podľa Lisabonskej zmluvy má ochrana údajov oveľa väčšiu relevantnosť, ako sa to odrazí v práci európskych inštitúcií. A preto sa vás chcem spýtať, keď ochrana údajov po Lisabone získa oveľa väčšiu relevantnosť, e, tak e, nemôžeme postupovať prostredníctvom takýchto malých pracovných skupín. Aké štruktúry treba vytvoriť alebo posilniť na európskej úrovni, aby sme zohľadnili tento nový nárok Lisabonu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto ešte vyjadriť? Nie? Tak e, ak mi dovolíte, ja položím aj vlastné otázky. Takže Prvá vec je skôr taká poznámka, keď hovoríme o potrebe lepších a viacerých prostriedkov e, pre skupinu 29, podľa článku 29, tak e, pre mňa je zaujímavé a zaražajúce, že súkromné spoločnosti oveľa lepšie chápu, zdá sa, čo sa deje, pretože v ostatných rokoch všetky veľké spoločnosti e, ustanovili ochrancu údajov, čiže oni majú nástroje a oni investovali do ochrany údajov a musím povedať, že mnohí z nich boli veľmi nápomocní pri dosahovaní našich cieľov, ale je nezmyselné, že e, štátne orgány neinvestujú rovnakým spôsobom do ochrany údajov. No a po druhé, čo sa týka národných orgánov na ochranu údajov, časť e, z nástrojov, čo sa týka personálu, e, rozpočtu a tak ďalej, mám pocit, že jeden z nedostatkov je tiež, že majú malé a právomoci. Keď sa pozrieme napríklad do Holandska, oni môžu uvalovať pokuty, ale pokuty, ktoré nemajú vôbec nejaký e, účinok, pretože sú veľmi malé, sú smiešne, no a môžu niečo odporučiť vláde, ktorá však veľmi často ignoruje ich názory. Myslíte, že e, silnejšie právne nástroje sú nevyhnutné pre národné orgány pre, na ochranu údajov? Nože na záver, Zaujala ma vaša pripomienka o štandardoch a normách ISO. Dúfam, že som to nepochopila správne, pretože inak by to bolo smutné. Vy povedali ste, že ehm, ISO normy sa vypracovávajú na základe princípov IPEC a OECD a nezohľadňujú v dostatočnej miere európske štandardy. Ak to tak je, ak som to pochopila správne, tak e, myslím, že s Európskou komisiou sa čo najskôr budeme musieť tomu začať venovať. Buď napíšeme otvorený list, alebo položíme otázku na plenárnom zasadnutí. Tento výbor už dlhý čas presadzuje globálne štandardy, spoluprácu s inými častiami sveta a potom tie druhé časti sveta a príjmu štandardy, ktoré nútia nám. Myslím, že to nie je dobré. Takže Chcela by som vás požiadať, aby ste zodpovedali tieto otázky. Ďakujem pekne. Ku všetkým týmto otázkam k tej prvej nebudem hodnotiť interný text Veľkej Británie. Je to otázka uchovávania a zadržiavania údajov. Pre nás je to samozrejme centrálna otázka, jednak pokiaľ ide o ukladanie týchto údajov a tiež údajov na, eh, na sieti, na sociálnych sieťach alebo vo vyhľadávačoch. Minulý rok sme publikovali v marci alebo v apríli odporúčanie, pokiaľ ide o vyhľadávače aby sa používali rovnaké vyhľadávače aj v sociálnych sieťach. Je to veľmi dôležité, lebo potrebujeme právo na zabudnutie, lebo ak v spoločnosti, v ktorej žijeme, počítače majú také schopnosti ukladania údajov a pamäte, že nikdy nebudú mať také, také chyby pamäte, ako my máme, ako naša pamäť. A ak nič nezabudneme, ak nezabudneme na nič, čo bolo v našej minulosti, tak náš život bude absolútne nepriateľný, nemožný, ale počítač nikdy nezabúda. Takže závisí od nás, ktorí riadíme technológie, aby sme stanovili pravidlá, ktoré budú postupovať tak, aby tieto údaje neboli uchovávané príliš dlho je to niečo zásadné a my hľadáme alebo my istým spôsobom postihujeme všetkých tých, ktorí majú veľmi dlhé termíny na uchovávanie údajov a myslíme si, že 6 mesiacov je maximálny termín na uchovávanie údajov. Niektorí dokonca tvrdia, že je to príliš veľa, ale podľa nás je to 6 mesiacov. A napríklad Niektoré vyhľadávače tam tvrdia, že 9 mesiacov to je OK a tak ďalej. Je to centrálna výzva, otázka, ako dlho sa uchovávajú určité osobné údaje. Pokiaľ ide o rozpočet, pani poslankyňa to spomenula, že sme v kritickej situácii a momente áno, spoluobčania, mladí a tak ďalej. Náš hlavný nepriateľ, teda tých, ktorí ochraňujeme údaje, je fakt, že väčšina ľudí e, reaguje nesprávne a povedia, ja nemám čo schovávať, ja si nemám čo vyčítať, ja som e, dospelý, vakcinovaný, a môžem rozhodňovať sám o sebe podľa vlastnej vôle. A to slobodné rozhodnutie a súhlas, to by tiež bolo treba vysvetliť, čo je skutočne slobodné, slobodný súhlas a informovaný súhlas. Ale túto úvahu vlastne počujem každý deň, ja s nemám čo vyčítať, ja nemám žiadne vyčitky svedomia, nič som neurobil, mne nevadí, že budú uchovávané moje biometrické údaje a tak ďalej. To je veľmi nesprávne presvedčenie, pretože ten pojem nevinnosti je niečo iné a pojem intimného súkromného života je zase niečo iné. Nie je predsa možné, áno, napríklad keď, e, keby ste sa stretli ste s nejakou ženou a tak ďalej a teraz niekto vás môže kvôli tomu istým spôsobom na to poukazovať a to je nelegitímne, predsa nepriateľné. Ja len poviem teda, že otázka nejde o to, že či sme nevinní, pokiaľ ide o niečo, ale otázka je, že akákoľvek aktivita, ktorú robím, tak ja by som si chcel uchovať moju intivitu, moje súkromie. Ja nechcem, e, aby sa robilo čokoľvek v akejkoľvek situácii bez môjho súhlasu, aj keď si ja nemám čo vyčítať a z pedagogického hľadiska je to veľmi dôležité. Ja som napríklad univerzitný profesor, mám 19-ročných študentov a keď im to hovorím, tak oni začnú sa smiať, pretože pre nich e, to vôbec nie je problém. Oni sú mladí a hovoria mi, kým E, nie som v nejakej nesprávnej situácii alebo v nejakom omyle, kým niečo nerobím zlé, tak pre mňa nie je problém. Ale tu treba tiež urobiť kampaň, aby sme pochopili, že naše súkromie je niečo sveté, na čo by sme nemali nikdy nejakým spôsobom zabudnúť. A teraz vstup Lisabonskej zmluvy. Pozitívne posolstvo je, že áno, v tom prípade Lisabonskej zmluvy celá táto problematika sa môže zregenerovať a tá skupina 29 eh, by mohla byť zrevidovaná a s tými piliermi, a keď tam dojde k zmene, tak vieme, že aj policajná spolupráca bude fungovať inak a bude to prehodnotené a ja to dúfam, ja dúfam, že sa to urobí z výšky, z hora a nie z dola aby e, ten dozor bol samozrejme lepší. A e, možno by bolo potrebné vytvoriť niečo širšie, rozsiahlejšie, konkrétnejšie o tom môžeme uvažovať, ale v každom prípade nemôžeme takto pokračovať. Je to symbolický spôsob, ako to hovorím. K Swifte nebudem zachádzať do technických a právnických detajlov aj z veľmi jednoduchého dôvodu. My My sme vedeli, aký bol problém, videli sme to na papieri a vieme, ako je to dnes, ale v skutočnosti viackrát sme pracovali na tejto otázke, vyzvali sme všetkých, ktorí, všetkých zainteresovaných, ale dnes som urobil takéto rezume. Na úvod sa vypracovala správa, expertom menovaným Európskou komisiou, odcestoval do USA, vypracoval správu, opísal situáciu a táto správa bola označená za dôvernú a neboli nás informovať. Potom vyšla syntetická práca asi piatich strán a 4 mesiace sme žiadali, kým nám ju dali, ale v tejto syntetickej správe nebolo veľa informácií. Potom bol, bola vytvorený nejaký návrh dohody. Aj tento návrh dohody bol klasifikovaný ako dôverný. A v ten istý deň som sa s niekým stretol a áno, povedali mi, že tento dokument je dôverný, ale môžete ho nájsť na webe, však to je paradoxné. A teraz nás informujú, dobre, dohoda už vyšla, pracujeme na tom, ale je tam dodatok, ktorý je dôverný. Tak ako vidíte, v takýchto záležitostiach je príliš málo transparentnosti a máme veľké problémy, eh, aby sme jednotlivé sporné body zamerali a vyriešili. Táto dohoda je provizórna a v budúcich mesiacoch, dúfam, bude možné urobiť všetko potrebné, aby ochrana osobných údajov bola riadená, realizovaná správne. Naša skupina Mm, musí postupovať, to je jasné, ale samozrejme tam svoje otázky to bia proti terorizmu, uchovávania osobných práv, slobod a tak ďalej. A potom to, čo ste hovorili o veľkých firmách a ochrane údajov. Rozvíjajú sa tieto témy nielen vo veľkých, ale aj v malých podnikoch, aj v miestnej samozpráve, ale problém je, že aj tam je veľký rozdiel prístupu. V niektorých členských štátoch sa to rozvíja veľmi a v iných vôbec nie. Aj tam je teda veľa práce v rámci EÚ. A ďalšia otázka. Hovorili ste o vykonávaní zákonov. Aj tam je veľká disparita. Niektoré orgány majú obrovské kontrolné kompetencie, môžu udelovať obrovské finančné pokuty, čo im samozrejme dáva váhu, a iní vôbec nie a povedal som to aj pred chvíľou, vo všetkých oblastiach sú obrovské rozdiely. Niektoré orgány majú technologické expertné e, servisy, iné vôbec nie. Ja samozrejme nechcem nikomu nič vyčítať, len si treba uvedomiť, že v realite, v skutočnosti máme obrovské rozdiely medzi jednými a druhými orgánmi. A ja mám pocit, že tá Budúca skupina 29 by mala zohrať úlohu, nehovorím možno rozhodujúcu, ale takú podpornú, poradnú, aby sa využívali jednotlivé nástroje, pretože tí korešpondenti pre údaj osobných údajov je tam veľmi potrebná tá pedagogická práca. Niekedy treba používať aj sankcie, niekedy podporujeme potrebujeme expertov a odborníkov. Jednoducho e, v našich kontrolných orgánoch musí pracovať viacej povolania profesí a musí tam byť aj tá pedagogická práca. Je potrebné túto úlohu realizovať. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte jednu pripomienku, pán Albrecht. Nože, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že ten posledný bod je veľmi dôležitý. Otázka toho, akú úlohu bude zohrávať v budúcnosti skupina podľa článku 29 a rovnako akú úlohu bude zohrávať Európsky úradník na ochranu údajov. A ja myslím, že tam musí e, byť priorita posilniť ho v opatreniach, ktoré máme na úrovni EÚ, hlavne čo sa týka Europolu, výmeny údajov medzi členskými štátmi, ale aj čo sa týka výmeny informácií medzi alebo s tretimi štátmi. A to je vec, ktorú sme v dohode SWIFT veľmi kritizovali. Nechcem sa tomu nejak veľmi dlho venovať. Chcem len s touto otázkou zdôrazniť bod transparentnosti v legislatívnom konaní. Ja si myslím, že to bol jednoznačný signál a znak toho, ako príjmate legislatívu, ktorú parlament absolútne ne- neakceptuje. A práve v tej otázke prílohy k tejto dohode treba jasne povedať, to je neprípustné. Dohoda sa príjma a bez toho, aby verejnosť vedela, aký, aký je jej obsah. A to si myslím, že je zlé. informačná sloboda pre verejnosť parlament je dôležitý, tá ochrana údajov je spojená s ochranou občianských práv. No a mňa teraz zaujíma ako na záver ešte jeden bod, e, totiž ako e, pozitívne vyriešiť túto situáciu, že bola zrušená štruktúra pilierov a hovoríme o tom, aké sú minimálne štandardy v oblasti ochrany údajov, v oblasti e, občianských práv. No a ja osobne mám pocit, že by bolo veľmi dobré a užitočné, e, keby smernica o ochrane údajov z prvého piliera, ktorá na niektorých miestach by mohla byť zlepšená, ale že je v podstate dobrou, dobrým základom v oblasti tretieho piliera výmeny údajov v oblasti bezpečnosti a e, dohovor Rady Európy 108 stanovujú určité štandardy, no a v individuálnych prípadoch by sme mohli k tomu prijať výnimky, namiesto toho, ako sme to robili dnes a doteraz, teda do, naopak, a hovoríme, to neplatí a máme jednotlivé ochranné doložky. Takže treba sa zamyslieť nad tým, ako je dobré tú smernicu o ochrane údajov z prvého piliera. Aký zmysel by to malo pre ochranu údajov a bezpečnosť? a tu mi na, uh, ma napadol ešte jeden bod, ktorý je dôležitý v týchto rokovaniach, totiž nevždy hovoriť o, len o bezpečnosti údajov a princípoch, ale tiež o ustanoveniach o ľudských a občianských právach No a aby, aby to nebolo nejaký, nejaký všeobecný dozor. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Ak mi dovolíte ešte jednu pripomienku, predtým, než vám mám priestor na odpoveď, vy ste povedali, že potrebujeme tiež podporíte európsku obranu a bezpečnostnú politiku, ale to však neznamená, že by sme mali tretí skupinu podľa článku 29, pretože máme tu ďalšie dve siete, siete národných dozorných orgánov, napríklad keď sa pozrieme na spoluprácu medzi národnými dohľadmi, dozornými orgánmi pre finančné trhy a tie budú posilnené. Myslím, že to treba porovnať s spoluprácou v národnej oblasti a tak ďalej. Už no, myslím, že treba nájsť rovnováhu v budúcnosti. Bude mať skupina podľa článku 29 úlohu, ako budú DPA vyrovnávať sa s novými pravidlami o informovaní o porušeniach a keď už teraz nemáte dosť zdrojov, ako sa budete zaoberať eh, tými stovkami tisícov eh, informácií o porušení pravidel. Ďakujem. Euh, Skôr než odpovedi, odpoviem ešte, odpoviem k tým izonormám. Izonormy. Izo je organizácia, ktorá nie je inštitucionálna a Európska komisia ani naša skupina nespolupracovali alebo nie sa zúčastnili tejto práci, len sme boli prekvapení, keď sme skonštatovali, že národné ISO organizácie, ich 50 alebo 200, pracovali na základoch a podkladoch z organizácie APEC so sídlom v USA v Kanade a z OECD. Ale princípy našich európskych smerníc absolútne absentovali a našou úlohou bolo, aby jeden z našich tímov, jeden kolega zo skupiny, aby sa mohol zúčastniť, ale mohol to urobiť len prostredníctvom nášho francúzského zastúpenia a my sme zasielali posolstva a informácie, aby boli informovaní o našom znepokojaní. Je to skutočne e, veľmi zaujímavé, komplexné, ale táto organizácia takto funguje a je tam akýsi hiatus, nejaké, nejaká bariéra. Nebolo možné s nimi komunikovať. A je to medzinárodná organizácia, medzinárodne uznávaná ale vôbec nerešpektovala princípy našich európskych smerníc, ktoré majú veľmi vypracované princípy a napríklad vo svete máme najvyššie zadefinovanú ochranu práv. Ja nepochybujem, že predseda policajnej skupiny pán Pidgety a budúci predseda mojej skupiny nebudú dokonale schopní vám povedať, ako vidia vývoj ich štruktúr, aby sa adaptovali na novú realitu po Lisabone, pretože to je veľmi zaujímavá kryžovatka, tá inštitucionálna kryžovatka Lisabonská zmluva technická kryžovatka, to je iná kryžovatka, táto technologická kryžovatka, je to niečo, čo exploduje v našom živote a teraz prichádza tá inštitucionálna revízia, ktorá je obrovská. A tu treba skutočne prijať veľmi dobré rozhodnutie, aby sme boli účinní. A posledná poznámka, ochrana osobných údajov. Môže to byť bizarné, ale pre mňa ochrana údajov je niečo veľmi dôležité, pretože je to mechanizmus, ktorý nám umožní pokračovať v tom, aby sme naďalej uchovávali naše základné práva a slobody v spoločnosti, ktorá je iná. Vstupujeme do digitálnej spoločnosti, takmer celá naša, celý náš život bude prechádzať týmito digitálnymi technológiami a je potrebné, aby sme naďalej my mohli realizovať naše slobody, slobody prejavu a tak ďalej spoločnosti, ktorá bude hlboko zmenená, ak tento mechanizmus nebude poňatý na tej najvyššej úrovni. A ja ľutujem príklad Francúzska, že 27 členských štátov, len 13 z nich sa rozhodlo e, uviezť do ústavy právo na ochranu osobných údajov. Bolo by potrebné, aby to urobili všetci, aby ukázali, že pochopili, že ochrana osobných údajov podmienuje ich realizáciu alebo vykonávanie tých základných eh, slobo, práv a slobod. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že si zaslúžite aplaus. Um, uh, Kolegyne, kolegovia, trošku sme, máme viacej času a ďalším potom programu je hlasovanie. Bolo predpokladané, že začneme 17 hodín 15 minút a ja by som len veľmi nerada, uberala možnosť kolegov, ktorí nie sú prítomní, zúčastniť sa na hlasovaní. Bolo oznámené, že sa uskutoční 17.15, takže navrhujem krátku prestávku. Všetci sa vrátite 17.15 spolu s vašimi kartičkami a prekročíme k hlasovaniu. Ďakujem.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

Kolegovia, už je čas. Kolegovia, prosím, začníme. Well, no, neviem, či mám všetky papiere, no ale nastal čas hlasovania, takže prosím, pousádzajme sa a budeme hlasovať o dvoch návrhoch otázky na ústne zodpovedanie. Prvé, alebo prvý návrh, ktorý bol vypracovaný z spolupráci s výborom FAM a týka sa prechádzania obchodovania, obchodovaniu s ľuďmi a boj proti nemu a ochrana obeti. V, na plenárnom zasadnutí sa uskutoční rozpráva s komisiou a s radou. Neviem, či Vidím, že jedna spravodajkyňa tu je, takže ak by ste chceli, skutočne len veľmi stručne nás uviesť do tej problematiky a potom prejdeme k hlasovaniu. Pani Head, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Áno, vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti parlament bude mať veľké právomoci a právo spolurozhodovania v oblasti obchodovania s ľuďmi. A to znamená, že komisia bude musieť predložiť nový návrh a bude to návrh novej smernice a nie len rámcového rozhodnutia. A učinia tak budúci rok. Dnes som sa stretla dvakrát s tieňovými spravodajkyniami z Libe a FAM a rozhodli sme sa položiť komisii otázku na ústne zodpovedanie o obsahu tohto nadchádzajúceho návrhu. Máte všetci znenie otázky a dúfam, že jeho podporíte. No už v ideálnom prípade bude nasledovať uznesenie, ktoré dúfajme bude v Štrásburgu v decembri alebo januári prijaté. No a pointa je pomerne jednoduchá a totiž ako budeme bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Nie je to len otázka trestného práva, ale tiež otázka migrácie. Musíme sa zamýšľať nad závažnosťou týchto trestných činov. No a po tretie, chceme vedieť, aké konkrétne kroky zamýšľa komisia, hlavne s ohľadom na neplnoleté osoby a mladistvých. Samozrejme, európske členské štáty, členské štáty EÚ musia zohľadniť potreby obetí obchodovania s ľuďmi. Dobre, takže budeme hlasovať. Všetci dostali e, otázku no a, a e, tak požiadam vás o stručnosť. Nože, ja by som sa chcela spýtať otázku a, e, zástupcov rady a komisie, ktorí sú tu dnes prítomní. Je to možné? Áno, ale ja požiadam aj komisiu, aby bola veľmi stručná, pretože všetci čakajú na hlasovanie. Je to pre hlasovanie nevyhnutné? Nie, nie je. Takže niekedy inokedy sa k tomu vrátim, takže súhlasíme, hlasov, že budeme hlasovať o otázke a keď bude, to budeme debatovať na plenárnom zasadnutí, tak to položíme komisii. Je to v poriadku? Áno. No dobre. Liberáli požiadali o pripomienku Žanín. Áno, my máme, my chceme požiadať o oddelené hlasovanie o 1.c. Prosím, zohľadnite to. Dobre, takže môžeme teraz hlasovať najskôr o oceku 1C a potom o celej ústnej otázke. Dobre. Dobre, nemyslím, že budeme musieť potrebovať elektronické hlasovanie, ale prosím tých, ktorí sú za oceky 1C, zdvihnite ruky, prosím. Okay. Those against? Ktorí sú proti? Okay. And, uh, no, no <laughs> Nikto sa nezdržal. Dobre, jeden a sa zdržal vynikajúce, takže je to prijaté a teraz budeme hlasovať o celom, celej otázke na ústne zodpovedanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže to bolo tiež schválené a bude to položené na plenárnom zasadnutí. Ďalšia otázka je otázka o procesné práva v trestnoprávnych konaniach. Spravodajkyňou je Sara Ludford, ak sa nemýlim, teda nemýlim sa, vynikajúce. Dobre, takže prosím, môžete nás uviesť do problematiky veľmi stručne, potom budeme hlasovať. Dobre, ale predtým, než budeme hlasovať, mohlo by nám predsedníctvo povedať a v ideálnom prípade aj komisia, pretože toto kde som vypracovala návrh správy o tlmočení a prekladoch, ale nebolo to pre, prijaté pred Lisabonom, takže táto otázka sa, sa zaoberá tým, čo budeme robiť teraz. Dnes sa uskutoční Rada ministrov a mňa zaujíma, čo sa deje, pretože akékoľvek opatrenie musí byť opätovne prijaté a navrhnuté máme aj cestovnú mapu a tieto otázka sa zaoberá tým, čo sa bude deť v budúcnosti v najbližšej, pretože parlament si chce zachovať svoju, uh, svoju silu a využiť túto priaznivú situáciu. Aj, takže mňa by naozaj zaujímalo a bola by som veľmi rada, keď mi to rada objasnila, čo sa bude diať. No a ja by som bola tiež veľmi rada, ak by tieňoví spravodajcovia a tiež podpísali túto otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže zástupca švedského predsedníctva dostáva slovo teraz. Ďakujem veľmi pekne a pravda je, že včera a dnes prebieha rada, avšak ehm, nebolo prijaté ešte žiadne formálne rozhodnutie, či to bude predlžené ako iniciatíva rady alebo členských štátov, je jasné, že tá podstata problému je vec, ktorá tvorí jadro spolupráce medzi radou a komisiou a parlamentom v najbližšej budúcnosti. Avšak dnes k tomu nemôžem povedať nič viac. A hneď, keď budeme mať dodatočné informácie, budeme vás informovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A preto je tá otázka stále relevantná. Bohužiaľ, rečnička hovorí bez mikrofónu. Ja by som sa chcela spýtať a požiadala, aby skupina, teda aby výbor schválil túto otázku. No, to čo je v tých zátvorkách. Uh, teda ešte raz chcem vyzvať tieňových správcov, aby to podpísali, no ale keďže ďalšie inštitúcie nám nemôžu potvrdiť, čo robia. Bola by som veľmi rada, keby sme položili tieto otázky na plenárnom zasadnutí. A komisia naznačila, že tiež by sa chcela vyjadriť, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela len dodať pár vied a slov k tomu, čo povedalo predsedníctvo. Súčasná komisia by chcela navrhnúť návrh pravdepodobne na základe eh, znenia z 8. júla a nie z eh, znenia z 23. oktobra. Avšak eh, v súčasnosti sa to nedá urobiť. Až pokiaľ nebude vymenovaná nová komisia, no a keď bude vymenovaná nová komisia, a tá komisia predloží návrh na základe pôvodného textu, ale to pravdepodobne sa stane až začiatkom februára. To je ten najskorší možný termín. Takže skutočne to závisí na tom, či členské štáty môžu konať rýchlejšie, inak komisia určite predloží niečo vo februári. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ludford. Položíme teda obidve otázky, budeme o nich hlasovať. Už myslím, že áno. Áno, aby to neupadlo do zabudnutia. A ja myslím, že nie je priestor v decembri, takže to bude asi predložené v januári na plenárnom zasadnutí. Takže ja uvidím, či budeme vedieť dosť, ale ja som bola rada, že netreba robiť novú dopadovú štúdiu, pretože také boli náznaky, čiže nebudeme musieť robiť Nuž, no aha, tak už rozumiem. Takže ak komisia predloží pôvodný text, nebudú musieť eh, vykonať dopadovú štúdiu, eh, pretože som počula rôzne veci o dopadovej štúdii a tak ďalej a tak ďalej. Nuž, no do that. I shouldn't do that. Uh, Dobre. V každom prípade to bude rýchlejšie a jednoduchšie, aj keď uh, musím povedať, že ja by som uprednostila riadny návrh komisie, no ale na to, aby sa všetko hýbalo, tak um, pri tejto jednej príležitosti návrh um, skupiny členských štátov môže byť rýchlejším spôsobom. Dobre. Áno, myslím, že môžeme hlasovať o otázkach a neskôr sa rozhodnúť, že ich stiahneme. Pani Olmero López, chcete niečo povedať ešte pred hlasovaním? Ja la, la, la Podporujem spravodajkyňu. Ja si myslím, že musíme uchovať živý ten oheň. Je to skutočne veľmi dôležitý tento návrh aj pre španielské predsedníctvo. Nezabúdajme, že je to jedna z prioritných tém. A chceme, chceme sa tejto téme takto venovať a potrebujem, aby parlament mal to stanovisko čím skôr. Takže prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať v jednom hlasovaní o oboch otázkach a súhlasíme že dáme pani Latford a tieňovým spravodajcom e, manevrovací priestor, čo sa týka úpravy znenia, nikto nemá nič proti. Takže kto je za predloženie otázok, proti, kto sa zdržal, vynikajúce, takže to je schválené a myslím, že to uzatvára našu prácu na dnes. Teším sa, že sa stretneme zajtra o 9.00 hodín ráno. No a ešte veľmi dôležité oznámenie o 18.30 sa uskutoční